A pokiaľ ide o tú e, východnú časť Konga, aj vysoká e, predstaviteľka tu nie je prítomná, takže pán komisár Navračič je tu e, medzi nami a týmto mu odozdávam slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Tento parlament schválil viacero uznesení ohľadom situácie v Konžskej demokratickej republike a predovšetkým ohľadom situácie na e, v Kivuse na východnej hranici. Všetci viete o tom, že od jesene sa tam odohralo skutočne brutálne násilie, predovšetkým v severnom Kivu. Niektoré lokality boli predovšetkým zasiahnuté a taktiež podľa zdrojov Eh, občianskej spoločnosti. Eh, tých takýchto konfliktov bolo viac než 500 od eh, jesene minulého roka a je tam viac než 10 tisíc vnútorne vysídlených ľudí. Potrebujeme tam dostať humanitárnu pomoc. Vyzývame taktiež k tomu, aby ustalo unášanie a vraždenie humanitárnych pracovníkov. Pokiaľ chceme pomôcť zasiahnutej populácii, tak musíme konať v súlade s nariadením 1257 96, predovšetkým čo sa týka nestrannosti a nediskriminácie. To nedávne násilie bolo umožnené tým, že je tam nedostatok štátnej kontroly. Inštitúcie, a služby, ktoré by sa mali zaoberať prevenciou a odstraňovaním násilia a konať správneho e, hľadiska proti zodpovedným osobám, tam bohužiaľ nefungujú. A taktiež e, v Kongu je momentálne neistá situácia v súvislosti s blížiacimi sa voľbami, ktoré by sa mali konať tento rok. Ďalší aspekt, ktorý je naďalej relevantný, to je taktiež e, využívanie e, prírodných zdrojov zo strany e, ozbrojených skupín. Taktiež nedávna správa expertov taktiež hovorí o aktivitách tzv. Božej armády odporu a taktiež o dodávkach zlata z Konga na medzinárodný trh a trochu nás môže utešiť, že ozbrojené skupiny už teraz nemajú e, takú e, príležitosť e, sa e, obchodovať s cennými kovmi vďaka tomu, že sú tam systémy, dohľadové systémy. Taktiež je tam naše stabilizačné úsilie. Pán predseda, my chápeme aké sú príčiny tohto násilia. Toto však neospravedlňuje páchateľov, ktorí musia byť postavení pred súd. A toto zahrňa aj nabadanie k násiliu a nenávisné prejavy. A sú tam e, celé, ale toto sú kroky jednotlivcov a nie celých etnických skupín, ktorí musia byť postavení pred spravodlivosť. Aktivity od zbrojených skupín e, v, vo východnom Kongu podkopávajú e, ľudské, a, ľudské práva e, obyvateľov a tým pádom je veľmi ťažké plánovať niečo do budúcnosti v tejto oblasti. Aby sme odstavili tieto ozbrojené skupiny a, a aby kongské ozbrojené zložky mohli s nami účinne spolupracovať, tak musíme podniknúť určité kroky, ktoré musia byť teraz uvedené do praxe. Taktiež je dôležitý aspekt súdnictva. Taktiež podporuje, Európska únia podporuje e, reformu e, vojenskej spravodlivosti a príslušníci e, páchatelia, ktorí patria k ozbrojeným zložkám, musia byť postavení pre spravodlivosť. Momentálne skúmame, aké sú právne možnosti pre stíhanie e, takýchto trestných činov. A samozrejme, prvotná zodpovednosť e, je v rukách štátu, ktorého štátnym príslušníkom je páchateľ. Európska únia ponúka asistenciu a pomoc k Demokratickej republike Kongo, aby toto bolo umožnené. Pán predseda, teraz by som rád hovoril o tej širšej, ale kľúčovej otázke riadenia. O pár mesiacov sa chystajú voľby a teraz sa Kongo nachádza v kľúčovej situácii. Taktiež e, tu máme e, uznesenie OSN 2277. Toto uznesenie bolo jednomyselne prijaté v marci a e, zdôrazňuje zodpovednosť Konžskej demokratické republiky pri príprave e, spravodlých volieb, ktoré budú rešpektovať štátnu ústavu. Taktiež tu je rozhodnutie e, ústavného súdu Konga z mája tohto roka. Európska únia samozrejme rešpektuje suverénnosť Konžskej demokratickej republiky, avšak je tu nie len dohoda z Kotonu, ale aj africká e, charta pre demokraciu a spravodlivé voľby. A tu je treba zdôrazniť, že demokracia sa musí zakladať na spravodlivých voľbách, ktoré rešpektujú princípy štátnej ústavy. A je treba politický dialog, aby sa dosiahol konsenzus ešte pred voľbami, ale bohužiaľ tu je dôležité to načasovanie a všetky politické strany by mali byť súčasťou tohto procesu. Takýto dialog môže potom vytvoriť jasný plán e, aj financovania a aj toho, čo je treba urobiť preto, aby e, sa odhrali spravodlivé voľby, ktoré budú rešpektovať princípy štátnej ústavy. A Európska únia spoločne s OSN a s OIF 6. júna opäť sme e, zopakovali, že sme pripravení implementovať e, úspešný dialog. Pán predseda, chcem zdôrazniť, že to nie len technický aspekt, ktorý je dôležitý, čo sa týka volieb, ale taktiež je treba rešpektovať e, ľudské práva a slobodu, e, slobodu zhromaždenia, slobodu vyjadrovania a je treba zaručiť, že tam bude existovať slobodný politický priestor, ktorý je zásadný pre dialog, o ktorom som hovoril. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz eh, eh, sa budú vyjadrovať rečníci v mene politických skupín. Najprv to bude Maria Gabriel v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcela som eh, začať slovami o demokratizácii v rámci tohto procesu v Kongu, avšak skôr by som povedala, že je to skôr volatilita a, a, a krehkosť tohto systému, ktorý tam vládne. Mali by sme odsúdiť teraz masakre v eh, východnej časti Konga a musíme ich zasadiť aj do všeobecnejšieho kontextu. Širšieho kontextu chcem zúrazniť tri body. Poprvé, všetko musí byť ozrejmené, čo sa stalo eh, v eh, východnej časti Konga pri týchto masakroch. Je náhliavé, aby spolupráca medzi ozbrojenými zložkami a MONUSCO znovu začala a aby Monusko začal využívať svoj široký mandát. Pokiaľ ide o EÚ, my e, musíme bojovať proti e, beztrestnosti a takisto e, zabezpečiť istotu pre ľudí, dosiahnuť tiež určité konkrétne kroky v rámci právneho systému. Po tretie, volebný systém. Musíme byť ostražití, aby sa situácia sa nezhoršila a aby to nebolo uh, zneužité eh, počas eh, volebného procesu, ktorý by mal byť teraz eh, vedený. Naopak, aby to nebolo ovplyvniteľné, mali by sme No, si uvedomí to, čo bolo v roku 2011 počas podrovovateľskej misie. V tomto kontexte je potrebné nadviazať ozajstný dialog medzi opozíciou a vládou a nemalo by to podkopať aj zásadné veci pre občanskú spoločnosť, pretože to má na nich priamy dopad. Čakáme, že bude jasná deklarácia počas volebného obdobia. A nakoniec Európska inia zohráva veľmi dôležitú úlohu nielen ako nielen úlohu sprostredkovateľa, ako v prípade pána Kočo. E, mali by sme toto sprostredkovanie reálne zabezpečiť, mali by sme byť aktivnejší vo verejnej oblasti Európska, pardon, Africká únia by mala svoje záväzky, ktoré prijala v Addis ABB, na seba zobrať. Takže koordinácia v súčasnosti, jasný signál, ústava, toto všetko nám umožní zabezpečiť to, aby e, sa v Kongu e, situácia nezhoršila, nevyústila v humanitárnu krízu za eh, socialistov sa teraz vyjadrí eh, Gianni Pitela, pán predsedajúci, pán komisár, drahí kolegovia. Musím sa vám priznať, eh, že som viackrát opakoval slova expertov, vojakov, určitú definíciu a to, že Severné Kývu, tam je ozajstný konflikt, ale ide o konflikt, ktorý nemá vysoké nápetie. Ide o nie až taký veľký konflikt. Avšak e, toto spôsobilo 6 miliónov mŕtvych, 1,5 milióna e, ročne. A títo experti stále hovoria, že konflikt je len s nízkym napätím. Ako to je možné? Ja by som povedal, že uh, mali by sme namiesto nízkeho uh, napätia hovoriť o nízkej pozornosti, čiže nedostatočnej pozornosti zo strany medzinárodného spoločenstva voči takémuto obrovskému konfliktu, ktorý má uh, neuveriteľné rozmery, ktoré vyvolávajú strach. Takže my by sme si mali predovšetkým, hlavne pred vysokou predstaviteľkou Federikou Mogherinou, si uvedomiť, že toto je veľmi citlivá téma. My chceme spoločne zaujať jasný postoj, ukončiť e, toto e, násilie zo strany milícií, ktoré chcú kontrolovať e, toto územie medzi pretože ide o územie, ktoré je jedno z najbohatších, pokiaľ ide o prírodné nerastné bohatstvo. Mali by sme požiadať e, inštitúcie, aby vytvorila nezávislý e, vyšetrovateľský tím, ktorý by ozrejmil príčiny, ako aj zodpovednosť tých, ktorí sú zodpovední za tento masaker. Po druhé, e, požiadajme, aby Medzinárodný tribunál zistil, čo sa stalo v Beni. Po tretie, OSN musí byť zakomponovaná takisto a musí sa snažiť oživiť MONUSCO OSN by naplno mal využívať svoj mandát, ktorý mu bol zverený, a to zasahovať pri ochrane e, civilov. Po štvrté, žiadajme, aby Africká únia tiež e, e, zohrala svoju úlohu v rámci uznesenia, ktoré bolo vydané. A po piaté, socialisti a demokrati, my zašleme do Kývu kolegyňu Elenu Valenciano, ktorá je predsedničkou pre eh, ochranu eh, ľudských eh, práv, aby nám podala správu priamo z územia, pretože tieto informácie potom spoločne sa môžeme o ne podeliť v rámci parlamentu s ďalšími kolegami, s ďalšími inštitúciami a pán predseda aj pred týmto zhromaždením, ako aj pred vysokou predstaviteľkou Federikou Mogherinou, medzinárodné spoločenstvo musí sa už konečne zobudiť a nemôže e, opustiť e, e, obyvateľov Kivu, obyvateľov Konga, aby naďalej boli vystavení takémuto násiliu, ktorému musia čeliť už 20 rokov. Ďakujem. V mene ECR odovzdávam slovo pánovi Demesmekerovi. Kongo is de grootste menselijke tragedie op aarde woorden van de Britse journalist. Kongo je najväčšou ľudskou tragédiou na svete. To hovorí tým Buče, ten novinár, ktorý túto krajinu veľmi dobre pozná a hovorí eh, o nej ako o jadre Afriky. Za posledné roky sa bohužiaľ Kongu venovala malá pozornosť a ľudí tam nazývajú vlkmi. Je tam skutočne e, veľmi násilná vojna, kde sa mačeto masakrujú deti, nevinné osoby, ženy, zatiaľ čo prezident sa snaží udržať si moc. Pred tromi mesiacmi sme tu hovorili o násilí e, v Kongu, ale bohužiaľ sme vtedy vôbec nepokročili. A toto viedlo e, len k tomu, aby prezident sa ešte viacej vzdialil od tejto politickej krízy. A ja si myslím, že je treba zabraniť tejto krvavej občanskej vojne a nesmieme zabúdať na to, že táto kríza má regionálny rozmer a v podstate sa tam bojuje o zdroje a o minerály, pretože bohužiaľ najväčším nešťastím Konga, ako hovorí Tim Butcher, je jeho bohatstvo je tu obchod s týmito minerálmi, ktorý je menovaný ako príčina tohto konfliktu a my musíme, nesmieme prispiať k tomuto konfliktu. Európska únia musí neutralizovať akcie milícií. Ďakujem pekne za Alda. Sa teraz vyjadrí pán Charles Gerens. Ďakujem pekne, pán predseda. E, my e, podporíme to, podporujeme túto rezolúciu, e, pretože ide naozaj o konflikty, ktoré pravidelne k nim prichádza na východe Konga. Pokiaľ ide o zodpovednosť, zúčastnených stran je potrebné to ozrejmiť, pretože sú tu obete hlavne na životoch žien a detí v civilnom obyvateľstve. Eh, v rámci eh, misie eh, OSN je potrebné si uvedomiť, že e, týchto ľudí je potrebné predviesť pred spravodlivosť tých ozajstných, ktorí sú zodpovední za tieto masakre. Ak Bezpečnostná rada OSN by mala využiť práve teraz e, tieto udalosti e, v, aj v Severnom Kývu a zamyslieť sa nad tým, ako Monusko môže prispieť zlepšeniu tejto situácie pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, základných ľudských práv. Deklarácia ADC E, vyzýva takisto k tomu, aby nadnárodné spoločnosti, ktoré e, ťažia nerastné e, súroviny, nerastné bohatstvo, boli brané na zodpovednosť. Inak nebude organizovaný zločin ukončený hlavne pokiaľ ide o provinciu v Kivu, je potrebné eh, si eh, uvedomiť aj ich zodpovednosť, pretože ak eh, sa budeme s nezájomom pozerať na tieto udalosti, tak neukončíme túto drámu a nenájdeme žiadne riešenie. V mene GUE NGE sa vyjadrí kolegyňa Maria Lidia Sandra Rodriguez. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Znova tento parlament eh, sa musí venovať eh, tomu, aby eh, odsúdil situáciu, ktorá Eh, mm, všetko, čo, to, čo sa deje v Severnom Kongu. Musíme podporiť politické, politické a takisto aj mierové riešenie tohto konfliktu. Eh, vojenské riešenie spôsobí ešte viacej mŕtvych, viacej bolesti medzi civilným obyvateľstvom. Musíme ukázať, že sme znepokojení, eh, pokiaľ ide o o tom, že USA zaslali svoje jednotky do Konga a takisto aj Požiadajme, aby eh, boli eh, stiahnuté. Európska únia musí tiež eh, spustiť nezávislé vyšetrovanie úlohy nadnárodných spoločností, európskych nadnárodných spoločností, ktoré sú prepojené s ozbrojenými zložkami a ktoré narúšajú základné pravidla v oblasti sociálnej ochrany a takisto životného prostredia. Program OSN pre životné prostredie z roku 2005 vyhlásil, že 2 ziskov Eh, zneužívania týchto prírodných eh, zdrojov eh, umožňujú financovanie týchto ozbrojených zložiek v Kongu. Takisto musíme zabezpečiť svrchovanosť Demokratickej republiky Kongo a nezasahovanie do ich vnútorných záležitostí. Táto politická zvrchovanosť a, ich reš- a jej rešpektovanie znamená to, že Republika Kongo sa bude môcť samostatne využívať svoje nerestné bohatstvo bez toho, že by to robilo eh, li na národné spoločnosti eh, cez prerokovanie opätovné všetkých zmluv, ktoré boli uzavreté. Je treba rešpektovať eh, ich právo na potravinovú zvrchovanosť a takisto aj znížiť dlh tejto republiky, aby sme umožnili, aby si Kongo zabezpečilo tie základné potreby pre svoje obyvateľstvo v mene zelených sa vyjadri kolega Sebastian. Ďakujem. Pán predseda, opätovne sa tu stretávame na plenárke, aby sme odsúdili tieto hrozné činy v Kongu, tie masakre, ktoré e, sa stali v východnej časti Konga. Máme tu zastupca komisie, mám však pocit, že sú frustrovaní, pretože uh, Eh, uznesenia príjmame jedna za druhým a nemá to žiaden dopad a obyvateľstvo nadalej zažíva takéto strašné eh, veci. Sme radi, že máme toto spoločné uznesenie, ktoré sme podpísali a kde sme sa eh, zhodli, že by mala byť záväzná, hlavne pokiaľ ide o kritiku úlohy, ktorú tu zohráva MONUSCO, čiže stabilizačná misia OSN v rámci Demokratickej republiky Kongo. Je to misia, ktorá bola obvinená zo strany nezávislých orgánov orgánoch, že je pasívna, že nezohráva tú úlohu, ktoré, ktorú by mala zohrávať ochranu civilného obyvateľstva pred takýmito masakrami. Dúfame, že toto vyšetrovanie, o ktoré tiež žiadame, v rámci tohto uznesenia bude realizované, pretože ak nie, tak tým pádom misia nebola splnená a sme zistili, kto bol za to zodpovedný. Sme radi, že sú tu niektoré kľúčové body v rámci tohto uznesenia. Poprvé, to, že ženy sú hlavnou obeťou, ktoré sú zneužívané na znásilňovanie a ktoré sú až tak, by som povedala, vojnovou zbraňou, takisto aj deti a hlavne, aby eh, eh, pokiaľ ide o, o zneužívanie a vyťažovanie nelegálne nerastného bohatstva tejto krajiny, aby to bolo ukončené. Je potrebné, aby sme išli ešte viacej ďalej, ako v rámci tohto uznesenia, aby sme prijali aktívne opatrenia, pokiaľ ide o sankcie a vyšetrovanie európskych nadnárodných spoločností, ktoré sú zakomponované do tohto obchodu a ktoré zdôvodňujú alebo sú aj príčinou tejto hroznej situácii v, na východe Konga. Niektoré body v rámci tohto uznesenia by mali byť jasné a mali by umožniť sankcie a, takýchto spoločností. Mali by sme a, a, byť príkladom, že Európska únia neopúšťa tento ľud týchto strastiplných časoch. Ďakujem pekne. A teraz za EFD sa vyjadri Ignacio Corral. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, eh, v v roku 1996 eh, Kongo získalo nezávislosť od Belgicka, avšak odvtedy len začala špirála násilnosti a masakrov eh, prezident Kabila. Namiesto toho, aby sa snažil vyriešiť tieto problémy a ochraňoval ľudské práva, robí úplný opak, snaží sa udržať sa na svojom poste ešte aj v rámci eh, výhľadu ďalších volieb. Tie tragické udalosti v severnom Kivu v Katange sú toho len dôkazom Bohatstvo tejto krajiny je prekliatím Konga. Nerastné súroviny a minerály takisto mali by sme sa zamyslieť na tým, čo by sme mohli urobiť. Mali by sme oveľa prísnejšie sa k tomu postaviť. Postaviť sa prísnejšie k európskym nadnárodným spoločnostiam, ktoré zneužívajú túto situáciu. Mali by sme vytvoriť nezávislý vyšetrovací tým, ktorý by jasne uh, zistil eh, eh, situáciu a takisto aj pokiaľ ide o misiu MONUSCO, OSN, eh, zobrať ju na zodpovednosť, pretože nerobí to, čo by mala. Pokiaľ ide o prepojenie MONUSCO s obchodom, s nerastnými e, surovinami. Toto všetko by malo byť ozromené. Toto je vlastne to uznesenie, ktoré by sme chceli vypracovať o Kongu v krátkom čase a myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť konkrétne výsledky. Preto toto žiadame, nakoľko doteraz sa nič konkrétne nepodarilo. Teraz v mene ENF sa vyjadrí šaf, kolega Schaffhauser. Chcel by som najprv poďakovať mojim kolegom eh, za ich správne slova, pokiaľ ide o analýzu situácie v Kongu a hlavne pána Pitelu. Je to krajina, ktorú milujem. Ja eh, počas prechodného obdobia eh, som spolupracoval s podpredsedom Zajdim Gomom a videl som to zblízka, čo sa tam deje. Eh, Repu- Demokratická republika Kongo má jedno prekliatie a to je, prieraz, a to je nerastné bohatstvo na jej území. Kabila sa snaží eh, toto využiť, pretože Uganda a Rwanda sa rozhodli na základe eh, príkazu zahraničných síl vpadnúť na toto územie krajiny. A potom chcem pripomenúť, že Kabila následne vpadol na územie týchto spomínaných krajín a niektoré spoločnosti vďaka tomu, hlavne americké spoločnosti, podpísali výhľad dôveryhodné zmluvy. Chcem pripomenúť, že Kabila, keď sa vrátil, eh, aby ukázal, aký je veľký patriot, a keď bol tu v Bruseli, môžem vám povedať, že mal eh, dokonca možnosť eh, aj dostať príkaz z Washingtonu, aby zavraždil svojich oponentov. Kabila povedal, že to bol niekto, kto bol z Rwandy a nič také sa nestalo. Toto všetko je manipulácia, toto všetko je prekvietie e, Konga, prekvietie, že opätovne získala svoju zvrchovanosť Monusko, ktorý je v službách mieru a ktoré e, e, sa spája s predátormi, ktoré sú spojené s organizovanými zložkami a s plnej pomoci nadnárodných spoločností. Toto je to, čo ošetruje celú túto situáciu. Pán Štýr. Ďakujem. Ako už bolo povedané, konflikt a nestabilita v Kongu máš dočinenia s bojom o to obrovské nerastné bohatstvo krajiny, nerastné zdroje alebo minerálne, zdroje minerálov by mali priniesť bohatstvo konžskému obyvateľstvu, ale bohužiaľ sú prekliatie pre túto krajinu. 63 obyvateľstva žije eh, pod hranicou chudoby, 43 eh, detí mladších ako 5 rokov trpí chronickou podvýživou. Takže chcem teraz pogratulovať Európskej únii k tomuto legislatívnemu postupu eh, vzhľadom na zavedenie spravodlivých eh, postupov eh, dovozu Wolframu, ktorý nesmie pochádzať z konfliktných zón. A taktiež je treba aby sme preťali toto puto medzi konfliktami a bojom o nerastné bohatstvo. Ale toto nie je jediná, jediná príčina. Aj korupcia a nedostatočné riadenie stravovania preto nesmie dôjsť k manipulácii prezidentských volieb ktoré taktiež nesmú byť e, príliš naťahované. A myslím si, že tento program alebo 11. program pre Kongo musí dbať na e, reformu policie, justície a vojska, na ľudské práva a taktiež je to ďalšia africká krajina, kde korupcia je jedným z hlavných problémov a napriek tomu, že to tam možno nie je také viditeľné ako inde. Pani Arena. Ďakujem pekne, pán predseda. E, opätovne sme tu pred uznesením o Demokratickej republike Kongo a tak ako bolo povedané, nie je to prvýkrát, čo sa tomu venujeme a myslím, že ani nie posledný. E, dnes hovoríme o masakroch v Beni, masakroch v Beni, tak ako povedal pán Pitela, e, ktoré sa len pridávajú k ďalším tisíckam zamrať, za, za vraždených za 1,5 roka boli tisícky ľudí zavraždených, znásilnených, obyvateľstvo je presídlené, toto všetko je drama, ktorú v Kivu zažívajú každý deň. Toto všetko je prepojené s tým, že je tam e, wolfram, zlato, ďalšie nerastné e, bohatstvo. A my sme prijímali síce stanovisko, pokiaľ ide o vystupovateľnosť pôvodu e, týchto minerálov a nerastov, avšak to je trošku obťažné, pretože rada nie vždy počúvala to, čo sme žiadali je zrejme, že v súčasnosti všetci súhlasia s tým, že naše nadnárodné spoločnosti by mali byť oveľa ostražitejšie voči tomu, čo sa deje v tejto krajine. Avšak eh, všetko to je aj s spojené s neakceptovateľným konaním eh, vlády tejto krajiny, pretože tieto zločiny sú beztrestné, nepotrestané. Eh, medzinárodné spoločenstvo umožňuje E, túto bezstretnosť. mali by sme sa zamyslieť nad tým, kto sú zodpovední a takisto prijať sankcie voči takýmto e, ľuďom. E, ja viem, že je to veľmi ťažké, pretože zločiny v oblasti ľudských práv to naberá na sile v rámci RDK. My ako EÚ by sme mali žiadať o partnerstvo s Africkou úniou a s OSN v tomto boji. Mali by sme sa zjednotiť, aby voľby v tejto krajine sa odohrali transparentne, mierovo, nielen kvôli tomu, že chceme dodržiavať ich ústavu, ale aj kvôli tomu, že je to jediná záruka toho, že zabezpečíme stabilitu v tejto krajine, že sa vyhneme k humanitárnej kríze a tomu, že obyvateľstvo, ktoré sú prvý na mužke, eh, nebude eh, stále trpieť. Ďakujem. Teraz pani kolegyňa Fotiga. Thank you, President. Ďakujem pekne, pán predseda. Konžský ľud musí znova raz prežívať neuveriteľné hrôzy páchané ozbrojenými ozbrojencami na východe krajiny. Umožnilo to obdobie politickej neistoty eh, pri odovzdávaní moci ústava by mala vstúpiť e, do platnosti čo najskôr a slobodné voľby by mali prebehnúť v tejto krajine. Čo sa týka medzinárodného zapojenia alebo implementácie marcového uznesenia OSN, to je nielen že nutné, zároveň je nutný aj posilnený mandát Manuska. Čo najskôr ja si myslím, že ak máme zrušiť beztrestnosť, mali by sme opäť do toho zapojiť aj Medzinárodný súdny dvor ICC. Ďakujem pekne. A teraz pani Woutmans na minútu a pol. mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris. We spreken al jaar... Ďakujem pekne. Už eh, celé roky hovoríme o vojne v Kongu a úplne sme zabudli na to, aký je život pekný, keď e, žijeme v miery. Mnohí ľudia boli zavraždení, ženy sú znásilňované, deti sú e, v podstate matky e, prehadzujú svoje malé deti cez plod v menusku jednoducho, aby ich zachránili. Môžeme hovoriť priam o sexuálnej genocíde a medzinárodné spoločenstvo už 16 rokov je tam prítomné. E, naozaj nám občania Konga môžu veriť? E, pretože situácia sa nezlepšuje, ešte stále tam nezavládol mier, mali by sme sa zamyslieť nad mandátom a dopadom. E, samozrejme, táto krajina je veľmi bohatá, to je zdroj mnohých problémov. Pán Kabila Eh, spochybnil tretí mandát a len slobodné voľby umožnia nájsť riešenie. Sú to štyri veci pre riešenie. Musíme naďalej podporovať proces zmierňovania situácie, musíme obnoviť mandát MONUSCO, musíme bojovať proti bestretnosti a musíme jednoducho chytiť páchateľov trestnej činnosti. Demokracia musí zaznieť tak aby sme našli budúcnosť pre Kongo. Ďakujem pani Veršia na minútu. Si, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už eh, niekoľko rokov RDK zažíva hroznú situáciu. Chudoba, nestabilita, masakra, zneužívanie eh, etnickej otázky, zneužívanie nesnerastného bohatstva a takisto nadnárodné spoločnosti, hlavne európske, ktoré to zneužívajú eh, 1,5 milióna e, vnútorne presídlených e, obyvateľov, viacero miliónov e, mŕtvych. Toto je naozaj genocída. Je to už od roku 2010 uznané aj takisto zo strany OSN. Hlavne, že sa to odohráva v oblasti, ako povedal pán Pitela, s nízkym nápetí. Toto všetko nám ukazuje, že nič sa nevyriešilo. Medzinárodné spoločenstvo musí konec, konečne na, zareagovať na to, čo sa deje v Kongu. E, toto je naozaj ťažká situácia. Áno, treba stabilizovať e, krajinu, áno, treba Kabilu priviesť k rozumu, áno, je treba nezávislé vyšetrovanie aj e, zneužívania nerastných súrovín, takisto aj toho, čo robia problémne zložky. Ak to neurobíme, tak sa nám nepodarí situáciu nastoliť. Előasszony, Ďakujem. Ďalej, ďalej pani Rivasi na minútu. Euh, Pán komisár, pani predsednička, drahí kolegovia, tie strašné akty, ktoré sa páchajú v Kongu, sa stále zhoršujú. V roku 2014, v roku 2014 doktor Kuege za to, eh, čo robil pre ženy, ktoré boli obeťami sexuálneho násilia a dostal sa karbovú cenu. Teraz to už nie sú len ženy, ale takisto aj deti a babetka, ktoré sú obeťami ozbrojených eh, síl eh, využívajú proste toto ako, o, týchto ľudí ako o, vojnú zbraň. OSN vyzvala, aby sa prijali opatrenia, aby sa skončilo s touto bezstretnosťou. Je to určitý pokrok. Niektorí síce to o, odmietli, avšak to nie je dostatočné, pretože stále sú tu komplici z rôznych strán, pretože tu nie je eh, stále nastolený právny štát. Eh, sú to práve aj dôsledky nezákonnej eh, činnosti v rámci nerastného bohatstva aj vyťažovania. Musíme urobiť viac aj lepšie, aby sme bojovali proti týmto zločinom, pretože my všetci sme za toho zodpovední, pretože ich využívame tieto minerály a nerasty v našich mobilných telefónoch, notebookoch a tak ďalej. Mali by sme niečo s tým urobiť. Celer képviselő úr következik 2 perc. Ďakujeme. A teraz mám celé na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Takže na úvod dobrú správu pre Strednú Afriku. Pán Jean-Pierre Demba, ktorý, je, ktorý bol bývalým prezidentom eh, Konga, bol odsudený v Hagu na 18 rokov väzenia po 6 rokoch procesu za vojnové zločiny a toto skúsi myslím, že spravodlivosť pre e, deti a ženy, ktoré boli vraždené a znasilňované jeho milíciami. Ale bohužiaľ, čo sa týka aktuálnej situácii v Kongu, tak tam nemáme žiadne pozitívne správy. Tam politické napätie, ktoré narastá v Kongu od tej doby, čo e, pán prezident Kabila sa snažil posunúť voľby a tým predlžiť e, svoj čas v úrade, ktorý by mal vypršať na konci roka. A tiež sú napadaní opoziční politici, sú tam mŕtvi, sú zakazované demonstrácie a taktiež tam vypukla e, e, epidémia chorôb a taktiež narastá naďalej e, brutalita násilia. Je tam boj o kobalt, zinok, tantál a ďalšie cenné kovy v tomto regióne. A ľudia, ktorí žijú e, v tomto regióne, sú nuteným, nuteným prácam alebo sú vyháňaní z domovou. A tieto minerály z konfliktných zón tam by sme mali tomu e, dať červenú. Taktiež sme rokovali o dohode, ktorá je naďalej veľmi neistá a neurčitá. Aj napriek tomu, že zákaz dovozu a využívania niektorých minerálov už e, ukazuje určité výsledky. Myslím si, že by sme mali vyvodiť dôsledky z tohto všetkého konania a konať príslušným spôsobom. Ďakujem pani Kienge. Mám dve minúty. Oggi eh, sono Beni. Dnes som v Beni. Prečo som dnes ráno išla mimo toho svoj, tej svojej bežnej cestičky, aj keď som mohla byť radšej v kľude doma so svojimi deťmi? Prečo som nežiadala môjho muža, aby ma sprevádzal? Prečo som sa rozhodla neurobiť to, čo ostatných 400 tisíc mojich priateľov, ktorí ušli z tejto krajiny pred týmto násilím? Áno, ale kde by som šla? Do Európy? Alebo do Južného Afriky? A keby, tak aj tak by ma vrátili späť, lebo by mi povedali, že nemáme medzinárodnú ochranu. Kde by sme sa vrátili? Zase do Beny? A cítila som sa tu eh, v bezpečí, v sídle Monusko, eh, pretože oni majú mandát, aby ma ochránili a medzinárodné spoločenstvo o to žiadalo. Avšak, eh, žiaľ, zostala som sama. Moja, aspoň minimálne moja rodina, dúfam, že je v bezpečí, aspoň zatiaľ. A dúfam, že nebudú e, svetkami tohto e, neľudského e, divadla, pretože tieto beštie nielenže ma znasilnili, ale porezali ma žiletkami a potom ma spálili. Ale nemala som vôbec strach, pretože som myslela na vás, detičky moje, že všetko sa to za chvíľku skončí. V každom prípade som však šťastná. Som šťastná, že neboli ste E, ani nikto, žiadne známe tváre e, súčasťou tohto hrozného masakru. A som šťastná, e, že v tomto záverečnej časti môjho života neboli ani deti. Teda aspoň tie, ktoré majú menej ako 5 rokov. A tie ostatné až toľko netrpeli. Som rada, pretože nikto neuvidí tie moje rany na tele po hodinách týrania eh, a medzinárodné spoločenstvo aj tak by sa o to nezaujímalo, čo sa deje teraz eh, na východe Konga. Drahí kolegovia, od oktobra 2014 do marca 2016 na území Beny, Lubero a Butemba 1200 osôb boli, bolo zmasakrovených eh, za všeobecného nezaujmu. Áno, je to genocída, je to hamba žiadna, že je to absolútne beztresné a neviem, kedy sa konečne stane spravodlivosti zádosť. Ďakujem. A ďakujeme vám aj za to, že hovoríte o vlastnej skúsenosti. A teraz je pán Čarnecký na minútu. Košenom. E, pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, poruszająca. Ďakujem pekne, dámy a páni No to, čo sme si vypočuli z úst predrečničky a e, za Taliansko, to je um, veľmi To je veľmi dojemné. Musíme spraviť všetko preto, aby toto uznesenie začalo platiť. E, v OSN je množstvo krajín, pripraví sa uznesenie a potom jednoducho to ostane len na papieri a nič sa uh, nedeje. Sme radi, máme čisté svedomie, ale v teréne sa nič nedeje. Medzinárodný e, trestný súd by sa takisto mal do toho zapojiť a pachatelia týchto masakrov musia byť stíhaní a potrestaní. Nemôžeme byť ticho, je to otázka našej ľudskej zodpovednosti a cti týka sa to predovšetkým tých krajín, ktoré tam mali kolónie v tejto časti sveta. Ďakujem. A to pán Diaz de Mera. Homenaje a kasetu. Takže pre Demokratickú Konžskú republiku tam teraz prebieha kríza, ktorá je jedna za dlhšie v histórii. Sú tam útoky predovšetkým na, vo východnom regióne. Je tam uh, takmer 3 milióny vnútorne premiestnených alebo vysídlených osôb, ktoré niektoré utekli do susediacich krajín, zneužívajú sa tam deti a ženy, sú každý sú tam znásilňované mnohé osoby, taktiež sú tam násilne verbovaní detskí vojaci. V Beni, Lubera a Butembu sa odhrávajú hrozné udalosti, ktoré si už vypýtali životy viac než tisíc osôb. A to by som chcel vyjadriť solidaritu s, s obeťami a ich rodinami a chcem povedať, že musíme nadviazať na spoločné operácie medzi ozbrojenými zložkami Korskej republiky a MONUSKom. Pretože toto je jediný spôsob, podľa mňa, ako môžeme bojovať a zastaviť tie hrozné kroky ozbrojených zložiek, ako napríklad e, eh, spojeckých ozbrojených zložiek alebo e, ozbrojených milícií poschádzajúcich z Rwandy taktiež tam dochádza k neoprávnenému zneužívaniu nerastných zdrojov, ktoré, ktorých výnosy sú potom používané na financovanie zobraných skupín. Taktiež by som chcel povedať, že e, sa nám blížia ďalšie prezidentské parlamentné voľby, ktoré by určite priniesli e, väčšiu stabilitu a pokrok. A je treba reformovať taktiež e, civilnú aj vojenskú e, justíciu. Je treba mať teda možnosť takýmto spôsobom zaručiť ochranu občanov. Myslím si, e, že, toto, že rozhodne nám by niektoré udalosti mali s príkladom. Ďakujem a teraz bude hovoriť pán Panceri na dve minúty. Grazie, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Situácia v východnej časti Konga je jasná. Reakcie doteraz, ktoré sme e, zažili, neboli adekvátne na túto situáciu. Musíme úprimne povedať, e, že som mal taký pocit, ako keby sme strkali hlavu, ako pštros do piesku, aj tu, na tomto fóre. Nariadenie, ktoré by umožnilo vyhnúť sa e, obchodovaniu s týmito nerastami z, e, z týchto e, oblastí e, poznačených masakrámi by bolo správne. Avšak ani komisia, ani ráda nič nerobí, akási schizofrenia tu vládne. Mali by sme urobiť niečo preto a jasne povedať, aby sa niečo pohlo. Tieto veci sú jasné. Sú to body, ktoré by mali definitívne byť vypichnuté, aby sme ako EÚ sa netvarili takto že nemôžeme nič urobiť. Prezident Kabila by mal ísť preč. Mali by sa vytvoriť podmienky pre politickú tý prechod. Mali by sme zabezpečiť vhodnú reakciu. Boli na to viaceré príležitosti. Mali by sme zabezpečiť adekvátne reakcie Monusko, ktorá je v krajine a ktorá neukázala doteraz, eh, že vie bojovať proti tejto kríze. Není možné, aby dve štáty, ktoré sú súčasťou tejto misie, Uganda a Rwanda, sú podozrivé z toho, že podporujú vojensky práve tieto milície, ktoré tu bojujú. Mali by sme povedať eh, jasne, že je potrebné mať medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu, ktorá by práve dosiahla a realizovala tie cieľe, ktoré sme si eh, stanovili. Bol by to silný signál že Európska únia nie je neschopná a že nevie sa rozhodnúť a rozkývať. Ďakujem, pán Kukan, na minútu a pol. Thank you, madam. The DRC... Ďakujem. Demokratická republika Kongo žije stále v stave povrchného mieru a bezpečnosti. Posledné prepuknutie násilia v severnej časti krajiny všetkých šokovalo Videli sme stovky vražd, zmiznutí, znásilnenia, likvidácie základnej. Videli sme iba malú a pomalú medzinárodnú reakciu na takéto násilie. Ja by som chcel vyjadriť úplnú sústrasť rodinám obetí. V tejto situácii sa musí okamžite ukončiť všetko násilie a všetky ozbrojené zložky musia zložiť zbranie. Medzinárodné spoločenstvo, vrátanie EÚ by malo hovoriť hlasnejšie a viac konať a podporovať toto odzbrojenie e, je potrebné konať rýchlejšie zo strany zložiek OSN a chrániť občanov. Navyše, je potrebné vyšetriť tieto zločiny a páchatelia musia byť potrestaní, spravodlivo potrestaní e, kým nestanovíme jasnú zodpovednosť za tieto trestné činy, pocit e, beztrestnosti bude jednoducho e, ničiť atmosféru. Myslím si, že Republika Kongo si zaslúži lepšie zaobchádzanie po 20 rokoch násilia a ozbrojených konfliktov. Ďakujem pekne. E, pán Frunzulica. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na severovýchode Demokratickej republiky Kongo e, ma znepokojuje. Sú tu mnohé správy o zneužívaní detí na vojenské aktivity a šírenie násilia vláda Republiky Kongo E, mierová misia OSN MONUSCO by mala vyšetriť to, ako zlyhala uh, e, nielen vláda, ale aj Monusko pri ochrane občanov. Musíme mať nezávislú, transparentné vyšetrenie medzinárodného spoločenstva, vyšetrenie masakrov. Potrebujeme to súrne, aby sme zistili, kto stojí za týmito útokmi za zjednotenými demokratickými silami, ich neutralizácia, bezpečnosť pre všetkých občanov v oblasti Benny Rubilo a Butembo, to musí byť Česko naša priorita páchatelia trestných činov proti ľudskosti eh, a ďalších musia byť nahlásené, stíhané podľa medzinárodného trestného práva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Asis. Ďakujem pekne. Za posledné 10 ročia Demokratická republika Kongo je charakterizovaná násilím, ktorá stala životy milióny ľudí. Situácia je veľmi hrozivá. Pred niekoľkými dňami odborníci z OSN sa vyjadrili v tom zmysle, že podobná situácia e, sa môže opakovať v Burundi, ak ak sa budú odkladať prezidentské voľby, jednoducho ozbrojené zložky môžu vyraziť do ulic a zničiť celý systém. E, poč- e, počuli sme o masakroch e, vojenských a polovojenských organizácií na východe krajiny. Podľa tohto scenára musí Európska únia spraviť všetko preto, aby priniesla do regiónu stabilitu. To, čo sme zažili v Ruande v 94., z toho by sme sa mali všetci poučiť. V Kongu už boli dve vojny Nemali sme na ne zabúdať. Európska únia musí poskytnúť pomoc Kongu v boji proti problémom, ktoré súvisia s chudobou a ďalšími problémami regiónu. Vo svetle týchto masakrov musíme vyvíjať tlak na vlády, e, aby rešpekto- na vládu Konga, aby rešpektovala opozičné strany aj za pomoc podpory Africkej únie. Ďakujem. Ďakujem, pán Obermajer, na minútu. Ďakujem, pani predsednička. 6 miliónov mŕtvych za minulý rok, milióny na úteku. To ukazuje, že e, teror, aj islamský teror, sa rozvíja v tomto regióne a boj proti Boko Haram a Al-Shababu zlyhal. Taktiež e, v Somalsku a v, vo v západnej Afrike sme svedkami podobného teroru. A Ehm, my sme pokriteckí, pretože naše dokumenty v podstate nič neprinášajú. Myslím si, že by sme sa mali prebudiť z toho svojho blabla. Musíme zobrať na vedomie, že očividne to takto bude pokračovať ďalej pretože sú tam, je tam nerastné bohatstvo, ktoré je v nesprávnych rukách a náš priemysel by sa taktiež mal zobudiť. Mali by sme začať kričať a urobiť konečne niečo. Takže my tu dnes veľa hovoríme, ale nie sme pripravení robiť konkrétne kroky, ale ja už môžem predpovedať, pokiaľ ehm, chceme konať v záujme našej produkcie mobilov, tak ehm, to je dobré aj pre náš priemysel. Ďakujem. Takže je samozrejme dobré, že sa tu všetci môžeme vyjadriť. Teraz prichádza spontánna rozpráva, tu máme veľmi krátky zoznam a tam známe mená, ako prvý pán Kaputo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už tretíkrát sa venujeme Kongu. Situácia zostáva stále dramatická v tejto krajine. Eh, objavili sa eh, nedávno zase stovky e, tiel mužov, žien, detí, ktoré boli za obskúrnych e, okolností zavraždené. Každú minútu je jedna žena znásilnená. Viac ako 1500 ľudí denne e, unesených. Ozbrojené bandy, ktoré toto všetko spôsobujú beztresne, naďalej fungujú. Ak chceme mier zabezpečiť pre Kongo, musíme žiadať medzinárodné spoločenstvo, aby sa zamyslelo nad tým, čo sa deje na severe Kivu, eh, na hraniciach s Rwandou. Je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo zasiahlo a takisto aj Európska únia, pokiaľ ide o nerastné bohatstvo. Eh, všetky tie asociácie, ktoré sú tam na mieste, by mali e, vďaka pomoci OSN pomôcť v objasneniu tejto drámy. Ďakujem. Maria képviselő úr Ďakujem teraz pán Marias na minútu. Ďakujem pekne. Konžská republika je jedno z najväčších krajín Strednej Afriky a najbohatšia na nerastné suroviny. Žiaľ, to je dôvod pre prepuknutie násilia v tejto krajine z decembra. V decembri sme schválili uznesenie proti uh, uh, minerálov v tejto oblasti. Je tu v podstate aj uh, označené územie UNESCO, ale násilie uh, sa pri, e, rozputalo hneď po začatí v podstate ťažby a teraz je tu 600 tisíc zavraždených, takisto bol masaker v Beni, tehotné ženy, starší ľudia, deti. Musíme jednoducho odsúdiť e, toto násilie, musíme zároveň aj konať, aby sa e, zastavilo z akékoľvek zapaje, zapojenie európskych subjektov pri týchto násilnostiach v Kongu. Musíme v každom prípade preskúmať obvinenia z toho, že niektoré spoločnosti sa e, podielajú na terore šíreného, šírenom medzi ľuďmi. Pán Jakovčič ako posledný. Žiaľ, Demokratická republika Kongo je jedným z najlepších príkladov toho, že bohatstvo sa stáva prekliatím. Bohatstvo krajiny, ktorá, ktoré sa nedostane do rúk občanov krajiny, ale ostane v rukách politickej elity, v rukách malého okruhu ľudí, ktorí vládnu. A tu by som chcel navrhnúť, aby za tejto situácie sme spravili minimálne dve veci. Je pravdou, že to už je tretie uznesenie, o ktorom diskutujeme. Mali sme zo pár výsledkov, ale potrebné spraviť dve veci. Súd v Hágu musí prijať rozhodnutie, podobne ako rozhodnutie, ktoré prijal nedávno. To je vynikajúci príklad toho, ako veci uzavrieť. A hovorím aj zo skúsenosti z bývalej Juhoslávie, mali sme vojnu a páchatelia e, boli spravodlivo potrestaní. Po druhé, je potrebné konať proti tým, ktorí nedodržiavajú text, ktorý sme prijali proti používaniu tzv. konfliktných minerálov. Ďakujem a teraz pán Navračič. Vstaň. Vážená pani predsednička, myslím, že toto bola veľmi užitočná výmena e, názorov a ďakujem poslancom a poslankyňam za jednoznačné vystúpenia. Niektorí poslanci Európskeho parlamentu e, nehovorili o dôsledkoch uznesenia Európskeho parlamentu a opatreniach komisie. Avšak EÚ prijalo na Rade pre zahraničné záležitosti 23. mája závery rady e, na tému Demokratická republika Kongo a e, je ten text veľmi podobný neseniu EP z 10. marca vrátanie formulácie o tom, kto je zodpovedný za sektor vnútra spravodlivosti. Závery rady z 22. mája jasne hovoria o tom, že budeme reagovať na akékoľvek zhoršovanie politickej situácie a že prehodnotíme využitie iných nástrojov, ktoré k dispozícii máme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán komisár, chcela by som informovať kolegov, že máme 7 navrhov uznesenia. Týmto končím.